avant de mon adresse de bienvenue predtým než privítam pána prezidenta Guinejskej republiky, by som vás chcel informovať o tom, čo sa udialo v Liež, v Belgicku. Muž zabil dvoch belgických policajtov a jedného občana Belgicka. Muž, tohto muža zabila potom polícia a nevieme, či išlo teroristický útok alebo nie, ale v našich myšlienkach sme v Belgicku, podporujeme kráľovstvo belgické, občanov Belgická, rodiny týchto dvoch policajtov, občanov Belgická, ktorí boli dnes do poludnia zabití v meste Liež. Ďakujem pekne aj pánovi prezidentovi Gine, ktorý zaslal kondolencie belgickým, belgickému štátu. Nevieme, prečo sa to udialo, či to bol terorista tento človek alebo nie. Ale bohužiaľ, treba povedať, že opäť v Európe a zasa v Belgicku sme mali úmrtia kvôli nepochopiteľnému násiliu. Vážení kolegovia, a kolegyne, skutočne radosťou pre mňa, že môžem v, tomto, v tejto sále privítať prezidenta Gvinejskej republiky, pána Alfa Kondeho. Vy ste eh, prezidentom Tretej republiky Gvinejskej, eh, tretím prezidentom, ktorý sa vyjadrí v našej sále tento rok. Je to v rámci